l'Europe maintenant. Ma c'est bien, c'est bien. Bene, iniziamo. Dobre, začnime. Mhm. Dobré ráno všetkým. Prvý bod, schválenie programu schôdze, ak nie sú nejaké návrhy na úpravu, tak potom program schôdze môže byť schválený. Pokiaľ ide o oznámenia, ako viete, minulý týždeň na júlovej schôdzi boli schválené tri naliehavé uznesenia. Jedno sa týkalo Moldavska, ďalšie Somálska a tretie Burundi. Tretie uznesenie. Schválenie zapisníc. Aj tu, ak nebudú žiadne námietky, tak potom je možné schváliť zápisnice z tejto konkrétnej dotknutej schôdze. Prvý bod programu, ktorý sa týka výročnej správy o ľudských právach a demokracii e, vo svete a politiky Európskej únie v tejto veci. Spravodajca je pán Austrevičius a on odprezentuje návrh správy, ktorý pokrýva rok 2017. Je to dôležitá správa, e, pretože nám umožňuje predložiť mm, isté postrehy ohľadom aktivít Európskej únie v oblasti ľudských práv počas predchádzajúceho roka. Správa je k dispozícii vo všetkých jazykoch a lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je stanovená na 4. septembra o 14. A nakoniec, skôr ako dám slovo spravodajcovi, by som rád vyjadril osobné osobné poďakovanie za skutočnosť, že táto správa e SVČ bola schválená oveľa skôr tento rok a v mene koordinátorov som napísal aj vysokej predstaviteľke Mogherini, Mogheriniovej, kde som vyjadril istú obavu, nakoľko tá správa pôvodne bola predkladaná minulý rok, teda veľmi neskoro, ale každopádne tento rok sa to podarilo. Teraz dávam slovo pánovi Auštrevičusovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, dámy a páni. Krásne ráno na to prichádza do Bruselu. Vzniká tu výrazná dejinná dynamika, nehovoriac už ani o včerajšom futbalovom zápase. E, ruky hore tí, ktorí včera sa ocitli na strane, ktorí prehrali. A vy ste, vy ste boli na strane tých, ktorí prehrali porazených. Sústreďme sa na výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v záležitosti. Tejto záležitosti dnes e, máme skutočnú výsadu vám predložiť návrh výročnej správy o ľudských právach a demokracii na svete a o politike Európskej únie v tejto veci. Myslím, že ste už dostali návrh správy e, preložený do všetkých jazykov, ako spomínal pán predseda vo svojom úvodnom expoze. Táto správa sa týka obdobia 2017 a rád by som vás informoval, že číslo bude pridané k dokumentu neskôr, tak aby sme nemiatli čitateľov a tých, ktorí majú záujem o túto tému. Dovolte mi najskôr počiarknúť skutočnosť, že správa je tematickou ako to bolo aj v prípade predchádzajúcich rokov. Správa bilancuje stále sa zhoršujúcu situáciu v oblasti ľudských práv po celom svete. To je všeobecná tendencia, ktorú neradi vidíme, ale musíme veľmi jasne túto vec pomenovať od samého počiatku a sú to aj odporúčania pre ďalšie kroky Európskej únie. Opiera sa to o logiku správy rady, ktorá bola vydaná oveľa skôr tohto roku to včasné vydanie zo strany rady je z môjho pohľadu dôvodom na blahoželanie a myslím si, že o to viac môžeme teraz zlepšiť e, ten časový harmonogram e, vydávania takýchto správ o ľudských právach aj v nadchádzajúcich rokoch a myslím si, že to bude na prospech všetkých, predovšetkým aj tých, ktorí potrebujú viac ochrany z pohľadu ľudských práv. To by nám umožnilo ďalej zlepšiť spoluprácu s radou a so všetkými inštitúciami, ktorých sa to týka. Okrem toho, správa Európskeho parlamentu bilancuje tie hlavné témy angažovanosti Európskeho parlamentu vo veci situácie ľudských práv e, v roku 2017. Je to správa Dura o korupcii a ľudských právach, takisto o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti a iných Okrem toho, všetky prípady individuálnych e, obhajcov ľudských práv, e, ktoré sú spomínané v odneseniach Európskeho parlamentu počas tohto roka, sú uvedené v prílohách. Pokiaľ ide o hlavné nosné témy, tak by som e, rád uviedol tie kľúčové, ktoré sú spomínané v správe a síce ide o nasledovné. Zúžujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť, úloha obhajcov ľudských práv a mimovládneho sektora pri propagovaní ľudských práv, téma, ktorú máme často v našom programe. Prehlbujúca spolupráca EÚ o ľudských právach na multilaterálnej úrovni, predovšetkým v kontexte ďalšej spolupráce s OSN. Úloha a práca osobitnej, osobitného veľvyslanca Stalosa Ravnica pre ľudské práva a musíme e, vrhnúť viac svetla na prax v oblasti ľudských e, práv. Musíme byť, povedzme to úprimne, pozitívni tam, kde to, nám to naša rola diktuje. Úloha dialogu v oblasti ľudských práv ako silného nástroja dimo, demo, e, diplomacie, ako aj nástroje na obhajobu ľudských práv vrátane akčného plánu ľudských práv a demokracie za obdobie 2015-2019. Ďalej, rizika pre médiá a pre slobodu prejavu, ako aj falošné správy, fake news a výzvy prameniace z dezinformácií. Často sme sa vracali k tejto problematike a diskutovali o nej z viacerých uhlov. Sloboda uvažovania, náboženského presvedčenia, mučenie, trest smrti, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, ako aj E, počínanie si na poli humanitárneho ľudského práva, úloha Medzinárodného trestného tribunálu, korupcia, podpora EÚ, pokiaľ ide o volebné procesy a demokraciu, práva žien a konkrétne hrozby, ktorým čelia ženy na poli ľudských práv, ochrana práv dieťaťa, samozrejme migrácia, práva migrantov a utečencov, ako aj obchodovanie s ľudskými bytostiami podnikateľské a ľudské práva, alebo pardon, podnikania ľudské práva, monitorovanie GSM schém, xenofóbia, ďalšie formy netolerancie, intolerancie, ter, terorizmus, radikalizácia, veľké športové podujatia, ľudské práva. Mal by som ešte počiarknúť, že pozmeňujúci návrh na predkladanie, oh, pardon, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. september Máme dostatok času. Teším sa na to, že príde veľa dobrých, kvalitných pozmeňujúcich návrhov od kolegov a o nich budeme diskutovať 10. oktobra. Hlasovanie na výbor AFED je naplánované na začiatok novembra, konkrétne 5. novembra a záverečná správa by mala byť odhlasovaná na decembrovej plenárke. Kolegyne, kolegovia, Naozaj oceňujem eh, prácu tieňových spravodajcov, ktorí boli pridelení pre túto správu a teším sa na úzku a účinnú spoluprácu. Budeme mať eh, ten potrebný počet eh, schôd s tieňovými, tak aby sme pripravili kompromisné pozmeňujúce návrhy, aby správa o situácii v oblasti ľudských práv za rok 2017 bola čo najlepšia. Teším sa na vaše pripomienky a reakcie počas dnešnej schôdze. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. A teraz tieňoví spravodajci, ktorí sú prítomní. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Ostovičovi za e, výborný začiatok a predstavenie správy o ľudských právach a demokracii vo svete, čo pokrýva, tak ako to on počiarkol, rok 2017. Uh, e, vítam aj tú skutočnosť, že správa prijatá rádou uh, viac berie do úvahy odporúčania Európskeho parlamentu a osobitne nášho podvýboru. Uh, schválený text je kratší, tak sme to žiadali, čitateľnejší, tak sme to žiadali a viac sa venuje politike ľudských práv a demokracie. To sme tiež žiadali my. Myslím si, že budúci rok to musí byť ešte ambicioznejšie a musíme brať do úvahy eh, silné a slabé stránky tejto politiky. Nesmieme sa obmedzovať na opis eh, krokov, ktoré sa urobili. Potrebujeme analýzu toho, čo bolo dobré a čo nie. Vrátim sa na e, tú, ten návrh nášho priateľa Ostaviča. Myslím si, že je tu hlavné posolstvo tejto správy, ktoré podľa mňa je pokračovanie procesu mainstreamingu v našej politike v oblasti ľudských práv. Je dôležité, keď hovoríme o obchode, migrácii alebo e, zahraničnej politike v širšom zmysle, Musíme e, dbať na naše hodnoty pokrytia ľudské práva. Myslím si, že mainstreaming musí ísť ruka v ruke s konsolidáciou implementácie e, našej politiky v oblasti ľudských práv a demokracie. Inými slovami, nesmieme sprácať zo zreteľa e, efektívnosť našich tradičných nástrojov, či už ide o dialog, v ľudských právach e, alebo naše hlavné usmernenia. To znamená, že musíme systematicky a koherentne využívať tieto nástroje, ktoré nemôžu, e, a nemôžu existovať výnimky. Musíme konštantne e, alebo sústavne hodnotiť situáciu, aby sme zlepšili dopad. Navrhnutá správa a pluralita aspektov našej politiky v oblasti ľudských práv, otázka diskriminácie, Eh, náboženská sloboda, obchodovanie s ľuďmi alebo digitálna sloboda. V návrhoch som navrhol, aby sme viac venovali pozornosť hlavným líniám našich krokov v oblasti ľudských práv, síce otázka eh, trestu smrti, vylepšenie nás nástrojov na boj proti genocíde a etnickým čistkám, ochrana slobody e, slova a združovania sa, ako aj multilaterálne nástroje. E, ľutujem, že otázka demokracie ešte raz bola ponechaná bokom. Názov správy bol ľudské práva a demokracia a preto si myslím, že je dôležité, aby sme sa viac sústredili na otázky ako napríklad e, podpora politiky, E, susedstva, podpora justičným reformám v rozličných krajinách, ako poz- aj pozorovacie misie, e, volebné misie, to je len niekoľko príkladov, niekoľko dimenzií demokracie, pretože sme to už povedali x krát, neexistuje rešpektovanie ľudských práv mimo demokracie, to neexistuje. Neexistuje nedemokratický systém, ktorý by rešpektoval ľudské práva. Takže Musíme skonsolidovať demokraciu. Verím, že budeme spolupracovať veľmi dobre so všetkými spravodajcami, aj s tieňovými a žiaľ musím ísť na výbor pety. E, ospravedlňujem sa teda a teda budem sa musieť vzdialiť. Ďakujem. Be, grazie. Ďakujem, pani Lochbiller. So thank you. Also thank you very much, uh, Petras, for a very, very... Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Petras, za veľmi dobrý návrh, uh, veľmi dobré, zacielený, zameraný, uh, zaujímavé čítanie, veľmi jasne napísané aj v tých prípadoch, kde politiky nesmerujú správnym smerom. Nejdu správnym smerom. Zaujímavé na tom pracovať. Takisto je dobré, že návrh e, je pomerne krátky, možno dva návrhy v súvislosti s prílohou z mojej strany. Mohli by sme tam uvieť všetky štúdie, ktoré sme zadali tento rok. To nám dovolí ukázať aj, na akých témach sme pracovali. A možno, nakoľko správa bude príjmaná v decembri, by sme mohli doplniť naliehavé záležitosti z roku 2018 pretože ľudia zvonka, keď si prečítajú to, čo sme robili v roku 2017, tak e, si položia otázku, prečo tam doplniť aj 2018. Toľko na úvod. Za nás my nebudeme mať príliš veľa pozmeňujúcich návrhov, avšak niektorým odsekom by sme navrhovali rozšírenie, pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv, tam by sme chceli mať konkrétne formulácie, ktoré sa týkajú zabíjaní alebo vražd obhajcov ľudských práv a takisto environmentálnych práv a aktivít, ktoré sa týkajú zabavovaním, zabávaním pôdy. Je dobré, že IADHR ste spomínali už skôr a my by sme chceli tiež dôrazne počiarknúť, ako dôležité je IADHR keď v tej časti tých úvodných ustanovení tam je viacero citácií ktoré pochádzajú pomerne starých uznesení. Neviem, či sa nám podarí nájsť novšie, ale snažíme sa každopádne citovať aj z novšie prijatých politik. A takisto by sme radi doplnili e, niečo, čo sa bude týkať boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Ďalej boj proti bestrestnosti. Pán Preda sa pred chvíľou toho dotkol. Uvažovali sme nad tým, že možno doplníme nejaké požiadavky a odporúčania, ktoré vyplynuli z vypočutia o univerzálnej jurisdikcii. Mohli by sme doplniť tam, kde sa vyjadrujeme k špeciálnemu zástupcovi EÚ e, na poli ľudských práv, mohli by sme sa vyjadriť k iným útvarom pre ľudské práva a iným subjektom v rámci SVČ, pokiaľ ide o stratégie jednotlivých krajín. Áno, vy hovoríte o tom, že sú dobré a informatívne, ale napriek tomu ešte stále nie sú pre nás k dispozícii ako pre europoslancov, takže by sme chceli kriticky pripomienkovať túto skutočnosť, pokiaľ ide o časť venujúcu sa migrácii. Navrhujeme niektoré doplnenia, napríklad e, požadovanie nekriminalizácie tých, ktorí vykonávajú operácie civilnej záchrany Ďalej je tu jeden ocek, kde je v jednom, teda v jednej vete mučenie aj trest smrti. My sme si mysleli, domnievali sa, že e, mučenie je veľmi dôležitá skutočnosť, aby sme to mohli e, rozšíriť, rozpracovať ďalej tie veci, ktoré sme už urobili vo veci mučenia. Ďalej sa objavila myšlienka, že nakoľko je to posledná správa v rámci tohto funkčného obdobia, možno by sme vedeli zozbierať e, nejaké podnety ktoré máme, postúpiť ich e, najnovšiemu, ďalšiemu teda parlamentu, aké typ reforiem by sme chceli realizovať VP, ako by sme chceli pristúpiť k ľudským právam. Čiže je to taká bezprostredná budúcnosť, povedzme to tak. A pokiaľ ide o GSP+, radi by sme doplnili, že sme svedkami nedostatku posúdení dopadov na ľudské práva v mnohých zmluvách, ktoré máme a neodkazovať len na GSP+, ale aj na iné preferované obchodné režimy. Pokiaľ ide o obchodovanie so zbraniami, vývoz zbraní a zbraní ako také, chceme pridať niečo, čo sa týka dronov a robotov, killer robotov. A pokiaľ ide o terorizmus, Chceme sa vyjadriť eh, k veciam, ktoré sa týkajú dôležitosti prevencie radikalizácie eh, v EÚ a v samotných členských štátoch a opäť apelovať na uzavretie Guantanamo. Takže ešte raz ďakujeme, dobrý návrh správy, tešíme sa na spoluprácu. Grazie, Soraya. Ďakujem, Soraya. Thank you, Mr. Chair. I'm eh, replacing... Ďakujem, pán predseda. Nahradzujem pani Emiliano Rodriguez ktorá bohužiaľ nemôže byť prítomná. Je s delegáciou v Norimbergu v rámci výboru DV. Dokument, ktorý predložil pán Štrievičuš, sa zdá byť vynikajúcim východiskom pre rokovania, pokiaľ ide o to, čo riešime na tomto výbore a pokiaľ ide o práva žien a tak ďalej. Naša spolupráca aj v rámci Alde bola veľmi pozitívna Spravodajca pokrýva široké spektrum záujmov jednotlivých spoločenských sociálnych skupín, pristupuje k tomu progresívnym spôsobom a náplňa mnohé z našich očakávaní. Rada by som vypichla obhajovanie práv, obhajcov ľudských práv, občianská spoločnosť, práva migrantov, mimovládne organizácie, menšiny, transparentnosť európskych prostriedkov, ktoré sú alokované tretím krajinám, sloboda vyjadrovania, právny štát, boj proti akýmkoľvek formám diskriminácie, korporátna zodpovednosť na poli ľudských práv, súlad medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ v oblasti ľudských práv, e, vytvorenie mechanizmu na posudzovanie konkrétneho dopadu takýchto politik na tretie krajiny a samozrejme aj my predložíme naše príspevky, ale som si istá, že sa nám podarí odviesť skvelú prácu v mene pani Rodriguez by som sa rada poďakovala spravodajcovi a tieňovým. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Jim. Gžip. Ďakujem pekne a ja sa chcem láskavo poďakovať kolegovi Austrevičiusovi, za predstavenie návrhu správy. Je to dokument, ktorý patrí k najdôležitejším dokumentom počas tohto roka. E, otázka sa natíska, kedy to bude prijaté. December, rok potom, to znamená, že to vnímanie sa posunie, budeme to vnímať z iného uhla, ale nebola iná možnosť to pripraviť čo som ja chcel počiarknúť je, že máme následovné výhrady. Pokiaľ ide o ten katalóg, súhlasíme, ale možno aj tie predchádzajúce naše uznesenia by sme mali k tomu pripojiť, ako aj tie postrehy a myšlienky, ktoré sme tam konštatovali, napríklad masové vraždy na Blízkom východe, masové vraždenie v rámci tzv. invázie ISISu. Myslím si, že je to naša povinnosť približiť a hovoriť teda o tom, o tých rozmeroch hrôzy, ktorá tam sa udiela. Ďalej sa domnívam, že je dôležité hovoriť aj o občianskej spoločnosti a o zmenšujúcom sa priestore pre občianskú spoločnosť. ako aj o obmedzovaní občianských slobod a práv. Tento stvrkávajúci sa priestor sa vyjadruje aj formou toho, že v stále väčšom počte krajín sme svedkami toho, že mimovládne organizácie majú stále menej možností konať, stále menší priestor na svoje fungovanie, čím sa obmedzuje demokracia ešte tu ďalšia jedna vec, na ktorú by sme mali myslieť. A síce Sacharová cena a siete osôb, ktoré boli nominované, ako aj tých laureátov Sacharovej ceny. Je to totiž zjavný signál a dôkaz, že prikladáme ľudským právam veľkú dôležitosť. A ešte jedna úvaha. Ide tu občianské práva versus zbieranie osobných údajov. To znamená, ide o otázky súvisiace s údajmi súkromných osôb, ktoré e, aktívne prispievajú cez médiá alebo na sociálnych sieťach. A nakoniec tieto údaje sú zozbieravané, aby boli použité skôr pri ovplyvňovaní demokratických procesov. Z môjho pohľadu toto je mimoriadne dôležitá záležitosť a ja dúfam, že kolega spravodajca to potom láskavo osobitne zdôrazní, nad rámec všetkých ostatných bodov, ktoré sú spomínané v správe. Ďakujem pekne. Dobre. E, ešte sú ďalší poslanci? Ak teda nie sú, teraz by som dal slovo predstaviteľovi SVČ, predstaviteľke, pani Ingrid Tonsnes, desk officer pre ľudské práva. Nech sa páči. Much, Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda, a gratulujem spravodajcovi za veľmi komplexnú správu. Z našej strany sme veľmi spokojní so spoluprácou s výborom a veľmi radi sme radi to, aj tomu, že sme počuli, že nový formát takejto správy rady eh, bol prijatý úspešne a okolo toho bolo veľmi veľa diskusí a veľmi rada som, že sme mali možnosť si vypočuť, že by sme mali, mali by sme, ra, radi by sme si vypočuli vašu spätnú väzbu a chceli by sme sa e, zamerať na tie silné stránky a slabé stránky. A takisto samozrejme by sme sa veľmi radi e, pozreli aj na správy z predchádzajúceho roka, ak je to možné ešte aj tie ktoré tomu predchádzali, pretože je veľmi veľa dokumentov, ktoré by sme chceli istým spôsobom do toho zapracovať a naozaj sa budeme snažiť zo všetkých síl e, spolupracovať a túto dobrú spoluprácu s výborom naďalej udržiavať. Pokiaľ ide o samotnú podstatu, veľmi sme spokojní s tým, že vidíme, že je silný dôraz na občianskú spoločnosť tu nakladený a toto samozrejme mnohí už počiarkli a takisto je e, počiarknuté to, že je potrebné ochraňovať ľudské práva tých, ktorí tieto veci chránia. <clears throat> My sme v podstate oslavovali vyhlásenie ľudských práv, teda výročie vyhlásenia ľudských práv. A v tejto súvislosti by som sa chcela zmieniť aj o tom, že by sme sa chceli zamerať viac na ekonomické, sociálne a kultúrne práva. A boli sme tu vo výbore a prediskutovali sme aj štúdiu, ktorá bola vypracovaná pre parlament, akým spôsobom vlastne podporovať toto zameranie na e, sociálne, kultúrne práva. Nevidíme, že by sa veľmi vaša pozornosť na toto zameriavala. To znamená, to sú práva na e, ochranu zdravia, práva na bývanie a tak ďalej. Toto sú, hádam, veci, ktoré by bolo dobre posilniť. Teraz sa snažíme vlastne urobiť istý pokrok v tejto oblasti, pretože vypracovávame nové smernice v nadväznosti na posilnenie takéto komunikácie a počiarkovanie sociálnych a kultúrnych práv v dialógu o ľudských právach a tak ďalej. A ešte posledný bod, ktorý by som chcela dnes spomenúť, sa týka multilaterálneho fóra, a tam si myslím, že je veľmi dôležité, že keď práve teraz, keď vlastne sa USA rozhodli, že odídu e, z e, tejto Rady pre ľudské práva, že by sme naozaj e, veľmi úzko spolupracovali a že by sme istým spôsobom zachovávali takýto globálny poriadok v ďaleko silnejšom multilaterálnom systéme. Ďakujem vám za pozornosť. Teraz dám slovo predstaviteľke komisie Fabien van den Ende, zastupkyni rediteľa B1, útvaru B1. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo. Ďakujem vám veľmi pekne za túto správu. Zdieľame spolu s našimi kolegami taký názor, že je veľmi kvalitná a niekoľko praktických pripomienok. Ja som si samozrejme eh, prečítala veľmi pozorne vaše úvahy a chcela by som počiarknúť niekoľko vecí, ktoré robíme ako komisia a budeme robiť aj v budúcich rokoch. Samozrejme, že je potrebné si uvedomiť, že sa zhoršuje tento medzinárodný kontext, pokiaľ ide o základné a ľudské práva. My sme pracovali veľmi tvrdo na tom, aby sme v podstate, e, pokiaľ ide o našu spoluprácu v rámci rozvoja, presadzovali tieto práva. Viac ako 600 kolegov to podporilo a my sa naozaj pra- chceme, aby sa toto vlastne naďalej podčiarkovalo a podporovalo v rokoch 2018 a 2019. Samozrejme, že je veľmi dôležité aj rodová e, rovnosť a tak ďalej. Naozaj by sme chceli, aby sme z tohoto všetkých, e, všetkého nikoho nevynechali. My samozrejme vidíme, že eh, sa vlastne stále zhoršuje situácia, pokiaľ ide o násilie, pokiaľ ide o harassment a tak ďalej. A v budúcom období by sme sa chceli naozaj zameriavať na ľudské práva a demokraciu. Ide aj o situáciu tých, ktorí ochraňujú tieto ľudské práva, ktorí sú veľmi ohrozovaní. Práve preto by sme chceli vlastne eh, tento mechanizmus naozaj e, ochraňovať a chceli by sme ďaleko viac práce urobiť, pokiaľ ide o tieto záležitosti. V súčasnosti e, pracujeme na e, spoločnom návrhu, ktorý by mal riešiť tieto veci. V prvom rade budeme ho pracovať na ochrane práv lesieb gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb LBG, LGBTI. Toto by sme chceli presadzovať na celosvetovej úrovni, takisto chceme bojovať proti trestu smrti a samozrejme sa chceme zameriavať na také krajiny, kde by v podstate tento dopad mohol byť najmarkantnejší. E, a tretia téma je dosť inovatívna téma. Tam by sme chceli podporovať občianskú angažovanosť a účasť v nadväznosti na um, vyrovnávanie um, alebo presadzovanie istej rovnováhy v nadväznosti na digitálne technológie. Takisto chceme podporovať multilateralizmus a podporovať takisto Medzinárodný trestný súd, pokiaľ ide o vysokého komisára. A samozrejme, že veľmi neúnavne pracujeme na istých iniciatívach, iniciatíve v rámci OSN, napríklad eliminácia násilia voči ženám a dievčatám, eliminácia násilia v Latinskej Amerike a v Afrike. Naozaj sa chceme e, poučiť e, z dvoch programov, ktoré sme takýmto spôsobom rozpracovali a chceme naozaj zistiť, ako by sme toto mohli viac posunúť, tak povediať, do svetla reflektorov. Samozrejme, že toto bude veľmi horúcou témou, a budeme na tom veľmi tvrdo pracovať s našimi kolegami z rôznych inštitúcií a veľmi dôležité je, aby sa vykonala aj štúdia v nadväznosti na e, hodnotenie dopadu. A prirodzene, že chceme zistiť, čo, čo môžeme vlastne dosiahnuť takýmto dialogom a finančným systémom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Prišiel pán poslanec Bašír. Nebude vystupovať? Nie. Dobre. Fajn. Ja som chcel uviezť nasledovné, skôr ako dám slovo na priestor na reakciu poslancovi Austrevičusovi, že z môjho pohľadu to bolo zaujímavé, to, čo poznamenala pani poslankyňa Lohbíler v súvislosti s tou požiadavkou nakoľko to je posledná správa takéhoto typu počas funkčného obdobia, pokúsiť sa dať nejaké signály, nejaké indikácie do budúcnosti. A nejde o to, aby sme písali e, celý, celý ten priebeh, celé tie dejiny pre nadchádzajúci parlament, ale aby sme zaramcovali tie problematiky a aby sme načetli aj tie výzvy, e, v rámci ktorých bude dôležité nachystať parlament na ďalšie aktivity. To znamená, že tá kapitola, ktorá by sa týkala budúcich víziev, ktoré by sme mohli tak povediať, odovzdať nadchádzajúcemu parlamentu. Pán Ostrevičus, nech sa páči. Grazie, prezidente. Thank you, colleagues. Uh, and, uh... Ďakujem kolegovia a ďakujem zástupcom aj z organizácie CIR e, OSN, ktorí uh, sa k tomuto vyjadrili. Považujem za veľmi užitočné pre seba a pre môj tím to, že si môžem vypočuť veľmi veľa, veľmi cenných a ja by som povedal veľmi podstatných e, návrhov a poznámok, ktoré tu odozneli počas vašich vystúpení. Napríklad je potrebné analyzovať efektívnosť istých nástrojov, zameriavať sa viacej na trest smrti a počiarkovať e, viac demokraciu alebo medzi um, tými prílohami, že by to mal byť vlastne zoznam štúdií, ktoré boli k dispozícii, ktoré sme urobili v priebehu roku 2017, respektíve, že tá časť, ktorá sa týka mučenia, by mala byť rozšírenejšia. A nehovoriac o tom návrhu, ktorý tu odznel zo strany Barbary, mať e, špeciálnu časť v nadväznosti na isté posolstvo, pokiaľ ide o ďalších e, zákonodárcov tohto parlamentu e, v súvislosti s LGBTI. A toto je veľmi dôležité pre náš parlament. Mali by sme naozaj e, všetky naše sily zapojiť, aby sme vlastne spravili istú pasarelu, istý taký prechod do budúcnosti. A Práve preto chcem podporiť mojich kolegov aj zprava, aj zľava, ktorí e, spomínali dobré veci, ktorí napríklad hovorili o tom, že sa bohužiaľ stretávame e, v, s masovými prípadmi násilia, respektíve, že by sme špeciálne mali počiarkovať Sacharovovú e, cenu a to sú veci, ktorým venujeme naozaj veľmi veľa práce a chcel by som vám, sa vám všetkým poďakovať aj našim kolegom e, z rôznych inštitúcií OSN, ktorí sa ujali slova. Ďakujeme vám za všetky poznámky, ďakujeme nielen tieňovým spravodajcom, ale aj všetkým inštitúciám e, Európskej únii za takýto príspevok. Som presvedčený, že takáto správa by sa mala považovať za úsilie celého týmu a ja považujem za celý tým nielen seba a tieňových spravodajcov, a našich expertov a našich poradcov a našich asistentov, ale aj všetky inštitúcie EÚ a ich zástupcov. Myslím si, že všetci potom vypracujeme naozaj v konečnom dôsledku dobrú a komplexnú správu. Nechcel by som parafrázovať len jedného vysokého predstaviteľa, ktorý dnes navštevuje Brusel, ale dúfam, že vďaka našim všetké, nášmu všetkému úsiliu naozaj ľudskú demokraciu a ľudské práva spravíme znovu niečím, čo je dôležité a veľké. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Ostrevičus. Už ste počuli, aká je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, 4. september, potom sa budeme zaoberať 10. oktobra týmito návrhmi na výbore a ešte som nedal lehotu, pokiaľ ide o hlasovanie e, v snemovni. Mal by to byť december, každopádne 5. novembra hlasovanie pravdepodobne na výbore pre vonkajšie záležitosti AFED. To je plus minus harmonogram, dobre, tu na uzatvárame túto diskusiu o správe ohľadom ľudských práv. Dajme si chvíľočku času skôr, ako prejdeme k ďalšej diskusii, ktorá sa týka ľudských práv v Iraku. Musíme si overiť e, prepojenie, spojenie. Ďakujem.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

Bene. Iniziamo questo scambio. Začneme s touto výmenou názorov o všeobecnej situácii ľudských práv v Iraku s osobitným zretelom na náboženské menšiny kresťanov a jezidov. Chcel som vás informovať, že arabčina je na kanáli 25. Ako už bolo spomenuté, tento bod programu sa týka výmeny názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Iraku, ktorý prednedávnom dokázal zvládnuť dominovanie nad vládu ISISu vo veľkých častiach svojho územia a 12. mája realizoval, teda uskutočnil svoje prvé parlamentné voľby po tom, čo opäť e, sa zmocnil územia predtým obsadeného ISISom. Preto si myslím, že naša diskusia e, je veľmi aktuálna a našou úlohou je nielen približiť, e, aká je situácia v súčasnosti, ale zároveň aj navrhnúť novému parlamentu v Iraku tej iniciatívy, ktoré budú nevyhnutné na to, aby bola riešená otázka ľudských práv rečníci, ktorých máme dnes s nami, sú nimi pán Francesco Mota, ktorý sa nám prihovorí prostredníctvom telekonferencie, ktorý vedie e, útvar OSN e, pre misiu v Iraku a pre ľudské, teda oblasti ľudských práv. Potom pani Lamia Hadži, e, pardon, potom je tu pani Lamia Aj Bashar, Veľmi dobre ju poznáme, pretože je labrátkou Sacharovej ceny tu po mojej lavici v roku 2016, ktorá prežila úplné zničenie, úplnú deštrukciu jej obce, jej dediny, keď mala 15 rokov a potom bola predaná bojovníkom islamského štátu, viackrát bola znásilnená, pokiaľ sa nepodarila utiec. Bohužiaľ, počas toho úteku jej pri explózii miny, teda pri explózii miny strátila zrak. Prišlo jedno oko. Potom Mirza Dinaj, pán Mirza Dinaj, bývalý poradca irackého prezidenta dišala Talabányho a vedúci Luftbrücke Irak, Airbridge Irak, to je mimovládna organizácia, ktorá organizuje lekárskú pomoc v Nemecku pre obete terorizmu v Iraku. A potom je tu ešte pani Amal al-Džuburi, vedúca akadémie, Arabskej akadémie pre ľudské práva, ktorá má svoje sídlo v Londýne, práve sa vrátila z Iraku, kde pracuje na projekte spolu s UNAMI. E, navrhujem, aby sme začali a v prípade, že to spojenie funguje, tak um, slovo dostáva Francesco Mota. Forse funziona. Pronto?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 صباح الخير شكرا على هاي الدعوة Dobré ráno prajem všetkým. Ďakujem veľmi pekne za vaše dnešné pozvanie. Porozprávam vám o tom, ako moji bratia a sestry boli zabití a o tých, ktorí sú ešte v rukách Dajšu. Po štyroch rokoch viac ako 4500 jezidov, mladých mužov, a žien a, a detí je v rukách Dajšu a nikto nevie, aký je ich osud. Viac ako 4 roky sú predávaní na trhoch. Som tu dnes pred vami spomedzi tých obetí 4500 unesených Daešom. Som tu dnes preto, aby som vyzvala na dodržiavanie práv jezidov. Tých, ktorí sú obeťami a ktorí sú ešte stále vo vezeniach Daešu. Chcela by som spomenúť to, že Daeš je ešte stále aktívny v Sýrii a Iraku a v tomto momente je viac ako 3500 žien a detí vo väzeniach Dášu. Viac ako polovica jezidov ešte žije v utečenských táboroch v Iraku. Nemusím vám hovoriť, aké ťažké sú životné podmienky a ako je to zlé v utečenských táboroch. Mladé dievčatá mladšie ako 11 rokov musia pracovať. Potrebujú psychologickú pomoc, fyzickú podporu. Väčšina z nich je sama ďaleko od svojich rodín. Musím spomenúť aj to, že existujú masové hroby v Iraku, kde sú pochovaní rodičia a nikdy e, tieto deti nemôžu navštíviť takéto miesta. لحد الآن المقابر الجماعية اللي بال بال بالعراق للشهداء تبعنا Hovoril som o masových hroboch, kde sú jezickí mučeníci a nikto doteraz nemohol preskúmať tieto miesta. Všetci vieme, že náš región bol oslobodený od Daešu, ale žiaľ, my ako jezidi sa tam nemôžeme vrátiť do svojej domoviny a nemyslíme si, že to bude jednoduché. Keďže celý región bol zničený Daešom a nič sa neobnovilo. Už 4 roky je tomu, ako som povedala, čo žijeme v stanoch, v utečenských táboroch ako si môžete predstaviť niekoho žijúceho 4 roky v stane? Pokiaľ ide o mňa, dva a pol roka obieham krajinu, snažím sa získať podporu pre náš ľud, ale doteraz nikto nepohol ani prstom, aby zachránil 3500 jezidov, žien a detí, ktoré sú ešte stále v rukách Dášu. Samozrejme, niektorí z nás boli oslobodení, ale aj v tomto momente naše ženy a deti sú predávané na mm, trhoch s otrokmi. Existujú skupiny ako Daesh, ale aj iné teroristické extrémne organizácie, ktoré kupujú a predávajú ľudské bytosti jezidov. Takže som tu pred vami preto, lebo chcem vás vyzvať, aby ste rázne podporili náš ľud. A dúfam, že na konci tejto schôdze schválite moje stanovisko. Pretože takéto stretnutia sú veľmi pekné, ale my potrebujeme niečo konkrétne na poli práva. Jezidy nemajú vôbec žiadne práva. Irackí jezdi nie sú považovaní za plnoprávnych občanov, dokonca ani za druhotriednych občanov v Iraku. Takže možno v rámci vašich vzťahov s Irakom by ste mohli presadiť svoj vplyv, aby sme boli plnou súčasťou irackej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujeme za toto svedectvo, ďalšie svedectvo. Mezelina, nech sa páči. Uh, thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, za túto príležitosť prehovoriť o situácii v na poli ľudských práv v Iraku. Hlavne sa chcem sústrediť na náboženské menšiny. Úvodom by som chcel nadviazať na to, čo Lamia spomenula. Komunita jezidov, ale nie len táto menšina, sú tu aj e, moslimské mm, menšiny, ktoré nie sú považované za občanov. Podľa irackej ústavy ak si ju prečítate, tak zistíte, že v oceku 2 sa hovorí, že neexistuje žiadny zákon, ani sa nemôže vytvoriť v prípade, že nie je v súlade s islamským zákonom. To znamená z praktického hľadiska, že v každej v každom probléme pred súdom medzi nemoslimom a moslimom sa pravda dá moslimskej strane. Napríklad, ak jezida alebo eh, kresťanská žena sa konvertuje na islám, bude vlastne nútená konvertovať a ak kresťanská alebo jezická žena utečie od manžela napríklad, podľa akéhokoľvek zákona, ak niekto ujde ako vydatá žena alebo muž, mala by byť e, nutená procedúra a sa rozvie za 3 mesiace. Môže teda ujsť alebo spojiť sa s nejakým moslimským mužom a rozvod je v rámci minút a takisto aj manželstvo a deti z takéhoto zväzku musia konvertovať na islám aj proti ich vôli. Toto povedala Lamia. My nie sme považovaní za občanov. Situácia jezidov v Iraku po štyroch rokoch e, genocídy od augusta 2014 až doteraz máme 1021 jezidov, ktorí žijú 4 roky v stanoch, ktoré vybudovala organizácia OSN a vidíme po 4 rokoch každý deň v médiách že niektoré zostanú horia, ľudia sú zabíjani. Um, no a máme, okrem toho, týchto obetí máme viac ako 1060 jezidov, ktorí žijú v neformálnych eh, táboroch. Čiže máme 120 tisíc v oficiálnych a 160 tisíc v neoficiálnych táboroch a v posledných 4 rokoch Mnohí jezidovia odišli e, zo svojej krajiny a žijú niekde na polceste medzi e, e, Irakom, Európou a Tureckom. Takže 90 tisíc ľudí znamená 20 jezidskej komunity, ktorá uteká zo svojej vlastnej krajiny a nemajú príležitosť sa vrátiť naspäť. Teraz náš región je oslobodený. Máme tu ďalší problém. Genocída jezidov do, prebiehala až doteraz, e, keď sa ľudia nemôžu vrátiť naspäť e, z dôsledku politických konfliktov rôzličných e, politických strán a síl v rámci Iraku. Viete si predstaviť, napríklad minulý týždeň som bol v Iraku, bol tu veľmi pekný projekt profesora Josefa Weidenholzera, ktorý tu sedí, bol to koncert z Lincu z Austrie, ktorý bol prenášaný na obrazovkách. Za posledné tri roky tieto obrazovky boli priestorom propagandy Daešu. A na týchto e, obrazovkách v uliciach sa hovorilo o týchto veciach. No a my sme tam preniesli koncert klasickej hudby z Lincu priamo cez satelit iracká televízia to teda sprostredkovala do ulic. Ja som kráčal po uliciach Mosulu, počul som e, e, mladých, mladých ľudí, e, ktorí hovorili o zmene situácie a, a mohol som kráčať až do jednej ráno. V mojej dedine, odkiaľ pochádzam, nie je možné, aj keď je to oslobodená ulic, um, oblasť od roku 2015, nie je možné kráčať uh, slobodne po uliciach. Jezidovia sa nemôžu vrátiť naspäť domov. Chcem len porovnať túto situáciu. Je mi ľúto, že niektorí e, zástupcovia kresťanskej komunity tu nie sú. Ja by som hovorila o konkrétnych menách. Kresťanská komunita e, boli ich asi milión e, do roku 2018 v Iraku a marginalizácia týchto menšín je zjavná. Pred 60 rokmi sme mali aj veľkú židovskú komunitu v Iraku. Oni boli deportovaní. A situácia sa e, zhoršuje. Náboženské a nenáboženské menšiny, bolo ich 40 tisíc za roku 2003 a teraz ich máme menej ako tisíc, takže toto všetko sú staré náboženské komunity a diverzita Iraku, ktorú strácame každý deň členov tejto komunity a nikto nič nerobí. Som veľmi rád, že to bolo uznesenie minulý týždeň Európskeho parlamentu. E, sú tu veľmi pekné slova, ale ja dúfam, že že všetci poslanci, ktorí sú tu a strany, ktoré zastupujete, vyviniete, že vyviniete väčší tlak na Irak, aby Irak je partnerom EÚ a teda niečo by sa malo urobiť, hlavne pokiaľ ide o rovnosť, pokiaľ ide o ľudské práva. A Irak by mal niečo spraviť preto, aby získal podporu od Európy. Chceme byť normálnymi, nevýnimočnými výnimočnými občanmi. Chceme udržať diverzitu Iraku. Je tu 7 tisíc ročná kultúrna tradícia pochádzajúca z Mezopotánie a teraz tu máme len také, takú odpadovú kultúru. Ľudia dokonca nevedia, kto je ich susedom, prečo má takú a takú farbu, alebo prečo verí v toho Boha a ďalší v iného. Čiže potrebujeme podporu Európskej únie a medzinárodného spoločenstva. Celý Irak je poškodený. Táto diverzita, táto krásna koexistencia, ktorú sme mali, zanikne. Spomnite si na Bagdad, kde sa hovorí o diverzite Iraku za posledných 60 rokov. A ja dúfam, že niekto má čas si nájde čas sa k tomuto pripojiť, pretože keď sa pozriete na iracké spoločenstvo pred 50 rokmi, jezidovia, kresťania, židia, mandeovia, každý žil v mierovom eh, spolužití a teraz tu už táto komunita neexistuje. Takže toto je posolstvo, ktoré chceme s eh, Lamiou sprostredkovať. Sme radi, že máme vašu podporu, že prejavujete solidaritu ktorú sme vždy cítili, ale potrebujeme aj praktické kroky, väčší tlak na Irak, hlavne v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem za tie veci, ktoré ste spomenuli. Potom si vypočujeme každopádne našich poslancov. A teraz dostáva pani Alžiburich slovo. Nech sa páči. Good morning, everybody. Všetkým vám prajem príjemné dopoludnie. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ma pozvali na toto zasadnutie. Mám to šťastie, že som poslednou rečníčkou a chcela by som sa dotknúť samozrejme aj tých bodov, ktorých sa dotkla Lamia a pán Mirza. Ale predtým by som ešte chcela hovoriť o situácii v oblasti ľudských práv v Iraku. Chcela by som povedať len Lami a Mirzovi, že e, sa ospravedňujeme, že je nám strašne ľúto, e, čo sa vlastne deje e, v nadväznosti na našich príbuzných. Bohužiaľ v Iraku a v celom Blízkom východe v podstate nemáme už takúto tradíciu diverzity, pretože celá táto, celé toto, táto spravodlivosť tá nevychádzala z nejakého ospravedlnenie sa, tak ako sme to videli v Nemecku, pretože e, ja som žila e, po tom, ako som požiadala o e, exil v Nemecku. A je to kultúra kritického uvažovania, je to kultúra schopnosti ospravedlniť sa. Doteraz nejaké ospravedlnenie neodznelo. Počas celého toho obdobia prechodu, počas tých posledných 15 rokov, a toto nie je pr- posledný masaker jazidiov, teda prvý, toto je asi 17. 17. masaker e, zameraný proti e, tejto menšine jezidiov. A súčasne som chcela skloniť e, hlavu, skloniť, proste vyjadriť úctu v nadväznosti na odolnosť týchto jezidiev, pretože my sa zrejme zistujeme, že máme silné ženy. Vždy, keď hovorím o irackej otázke, hovorím o irackých občanoch. Nemám rada toto slovo, pretože nerada používam slovo menšina, pretože menšina má v arabskom jazyku veľmi negatívnu konotáciu a povedať uh, takýmto ľuďom, že sú menšinou, jezidiom, um, e, kresťanom a tak ďalej. uh, zle sa s nimi zaobchádza. Naozaj sa považujú za občanov druhej triedy. A to sa mi vôbec nepáči. Nie ide tam samozrejme len o tie veci, o ktorých hovoril Lamia Mirza, pretože je, ide tu aj o celý systém súdnictva. Napríklad e, svedectvo je, je Zidiho e, v irackom sú, na irackom súde nie je v podstate akceptovateľné práve z náboženských dôvodov a je to celkom jasná diskriminácia proti jezidiom a proti menšinám. Ja by som chcela, aby ste vy všetci si toto uvedomili, pretože vy veľmi dobre viete, že v našej histórii e, tieto triedy boli obhajované a ja som v podstate pár dní po e, páde Mosulu eh, išla na tieto miesta. Išla som na eh, sírsko-iracko-tureckú hranicu. Ja som im povedala, ja som eh, Iračanka, ja som matka a bola som svetkom tejto krízy, hroznej katastrofy. Hlavne v podstate, pokiaľ išlo o ženy a deti, boli evakuovaní strašným spôsobom a zobrali jednoducho autobusy, auta, ako um, keby to ani neboli ľudia. A po oslobodení som priš, išla do Iraku, tam som sa navštívila, navštívila som tam mnohých jezidiov a chcela som im povedať niečo o nádeji. Navštívila som veľmi veľa rodín kde v podstate e, prežilo viac, povedzme, ako 5 členov rodiny. Ja som sa stretla s takým e, človekom, ktorý patrí k tejto skupine jezidiov a nedávno publikoval knihu Leila Walalai El Enam. Takto zmenil vlastne, e, akým spôsobom vlastne zaobchádza s touto kultúrou znásilňovania, pretože my sme v podstate obeťami. Toto je naša kultúra, ale je to naozaj degradujúce pre nás všetkých. Toto je úplne iné. On rozpráva príbeh utrpenia jeho sestry, ktorá je vlastne e, reprezentantom celej tejto komunity jezidiov, a ktorá si je vedoma toho, že vlastne sa jej deti stanú otrokmi. My by sme si toto mali uvedomiť a mali by sme sa snažiť ozdraviť vlastne túto komunitu. A pokiaľ ide o babašev, toto, tohoto náboženského vodcu jezidiel, toto sú veci, o ktorých by sme mali vedieť. Toto by malo byť súčasťou vlastne vzdelávania, súčasťou učebných osnov pretože je to veľmi obrovským sklamaním, že vlastne celé učebné osnovy v Iraku boli zmenené. Ak tam budete študovať, tak uvidíte vlastne, aká je to obrovská diskriminácia, pokiaľ ide o ostatný. A je to jedna jediná um, identita, ktorá je prezentovaná v týchto knihách. A takto sa vytvára nová generácia extrémistov. A ja vám naozaj hovorím fakty teraz, nehovorím vám v podstate nejaké veci, ktor- o ktorých by sa dalo pochybovať, že by to boli len moje osobné názory. A fyzicky boli isté oblasti oslobodené. Ja som naozaj zdokumentovala veľmi veľa príbehov a v nadväznosti na eh, ľudí, ktorí zmizli v Damašku ľudia a ženy ma prosili o to, aby som to e, publikovala, pretože mnohí e, ľudia z ISISu e, vlastne uniesli takéto ženy, deti a doteraz vlastne tí, aj títo muži, tí sú stratení. Ľudia v Mosule, v Saladín, tí tvrdia, že niektorí niektoré iracké bezpečnostné sily a paramilitárne militaristické skupiny našli množstvo rukojemníkov eh, ISISu a potom odrazu títo ľudia zmizli. Nijaké akčné kroky zo strany vlády neboli vykonané ani zo strany bezpečnostných síl. Ja som sa rozprávala s mnohými ľuďmi na ministerstve obrany a bezpečnosti. Žiadna odpoveď. Oni povedia, odpovedajú, my nevieme. Títo ľudia, ktorí zmizli, toto sú tiež veci, ktoré je potrebné riešiť. A kultúra mučenia, ktorú sme zdedili v podstate e, od tohto režimu, táto kultúra e, využívať, respektíve zneužívať mučenie počas výsluchov a tak ďalej, tá tam stále je ako náhle začnem hovoriť o ľudských právach, ľudské práva v našej kultúre e, e, skutočne e, sú niečo, čo má veľmi nepeknú konotáciu, veľmi negatívnu konotáciu. Vždy sa to vlastne spája istým spôsobom s obhajobou teroristov. Ja som mm, básnik a ja naozaj verím v umenie. Ja som presvedčená, že túto kultúru je možné zmeniť že môžeme ľudské práva integrovať, že by sa mohli stať naozaj súčasťou e, národnej kultúry. Ale musí to ísť cez oficiálne, mediálne e, nástroje Iraku. Ale bohužiaľ vlastne ešte stále zastupujú celý tento systém a e, je rozdiel, ako vlastne takúto krízu riešia. A a aj vlastne z národnej narratívy, tak povediať z irackej, istým spôsobom vyčlenujú tieto menšiny, ako negujú ich. A bohužiaľ, my sme svedkami ďalšej vlny masového exodusu. A potom, ako sme stratili veľkú židovskú komunitu, ktorá eh, predstavovala veľmi veľký príspevok pre našu krajinu, dnes táto komunita neexistuje. Dneska v podstate sa nemôžete ani zmieniť o právach irackých židov, i keď ešte stále sú irackí židia, ktorí v Iraku žijú. A ďalšia vec, o ktorej vôbec nemôžete hovoriť, zmena proste tejto narratívy, tohto výkladu, dá sa povedať a podľa medzinárodného práva sú takéto veci vlastne vojnovým zločinom. A toto v súčasnosti pácha ISIS a paramilitaristické skupiny a iné menšiny. Ja by som chcela ukončiť e, svoj prejav jedným príbehom. Ide o jedného vydavateľa je z juhu, z Imary a rozprával o svojom detstve v roku 1951. Vtedy vlastne e, poskytovali ľudia vodu. Bolo to istá diskriminácia. ISIS je vlastne len výsledkom týchto náboženských a kultúrnych e, postojov. A teraz by sme to mali zmeniť, pretože mali by sme byť odvážni po tejto kríze a naozaj by sme mali posilňovať tú kultúru tolerantnosti, kultúru odpúšťania, kultúru inkluzívneho Iraku. A inkluzívny Irak, to znamená Irak, ktorý nebude mať nejaké skryté e, tajné väzenia. Bude to Irak, ktorý bude poskytovať rovnoprávnosť všetkým svojim občanom, e, rovnoprávnosť a rešpekt, úctu. A ja si myslím, že vy máte tú moc a vy môžete e, vlastne istú tý tlak vyvíjať. A myslím si, že to dokážete. Vy máte morálnu zodpovednosť, kolektívnu zodpovednosť toto robiť a ja som presvedčená, že to dokážete. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Uvidíme, či sa nám teraz podarí spojiť s Frančeskom Motom. Áno, počujeme sa. Ale... OK. Yes. 7 minút. 7 minút okay. um, I really wish I like to be able to tell you that the situation in human rights in terms Chcel by som vám povedať, že situácia v oblasti ľudských právach eh, v Iraku sa zlepšila, teda bol by som rád, keby som vám to mohol povedať. Žiaľ, nie je tomu tak. Actually Um, so I had first-hand experiences of much of the situation in Iraq myself.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 Ďakujem pekne za to vystúpenie. Teraz by som dal slovo poslancom, ktorí požiadali o vystúpenie. Pán Gžip, nech sa páči. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Chcem sa srdečne poďakovať našim hosťom. Ďakujem srdečne za autentickosť rozprávania týchto príbehov, ktoré zažili. Chcem pozdraviť pani Bašár, ktorá je nositeľkou našej ceny. Sú to dramatické a zároveň aj traumatické skúsenosti. A ťažko nájsť slova na ich popis. Žiadne slovo neučiní týmto skúsenostiam zadosť pretože náboženské menšiny v Iraku a vo všeobecnosti v, na Blízkom východe sú výrazne ovplyvňované konfliktmi a je to dramatické. Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré apeluje na to, aby tieto trestné činy boli stíhané, to je veľmi dôležité. Aj Kongres Spojených štátov označil takéto konanie ako zločiny proti ľudskosti. Je to teda jednoznačné a toto je náš spôsob, ako popísať ten rozsah týchto ohavností, ohavných činov. Tu v Európskom parlamente sa domnievame, že všetci obyvateľia Iraku majú právo na, na ochranu bez ohľadu na to, akú náboženskú menšinu zastupujú alebo k akej patria, respektíve k akému etniku patria. Čísla, ktoré zazneli, sú alarmujúce, pretože vidíme, že tie spoločenstvá, ktoré žili v Iraku pred konfliktom, do veľkej miery krajinu opustili alebo prišli o život z dôvodu zacieleného konania, cieleného prenasledovania. Nevyhnutné je reagovať na krízy. Je nevyhnutné, aby ľudia spojili sily kresťania, jezidi by mali sa vrátiť do svojich domovov, mali by mať túto možnosť, mali by mať možnosť opäť postaviť na nohy svoju malú domovinu, ale nevyhnutné je zároveň aj jasne povedať, že sú obyvateľmi Iraku. To, čo sme počuli ohľadom ústavy a tých ustanovení ústavy. To hovorí veľa. Ide o občanov, ktorí nemajú možnosť požívať svoje občianské práva. Európske inštitúcie boli medzičasom veľmi aktívne. Pred 5 rokmi rada vydala smernice, ktoré sa týkali náboženských menšín v priamej reakcii na írsku a sírsku, irackú a sírsku krízu. ktorý bol menovaný osobitný vyslanec v tejto veci, alebo zástupca Jan Figel. Jeho úlohou, jeho misiou je riešiť aj prípady porušovania ľudských práv predstaviteľov náboženských menšín, a hlavne na miestach, kde sa takéto udalosti dejú. Uznesenie z roku 2016 sa týkalo práve tohto javu. Robíme si starosti ohľadom vývoja a takisto ohľadom toho, čo nám dnes bolo povedané. A z tohto dôvodu e, sme zadali vypracovanie osobitnej správy, kde išlo otázky náboženskej slobody. A budeme riešiť aj krízovú situáciu tak v Iraku, ako aj v Sýrii, ako aj v iných krajinách Blízkeho východu a celého sveta. Existuje právo na vierovýznanie, na náboženskú slobodu. To je jedno zo základných práv a preto by sme mali osobitne počiarknúť dôstojnosť. Je to jedno zo základných práv, za ktoré musíme bojovať, predovšetkým v tých e, krízových regiónoch, pretože ak tento problém nevyriešime, tak e, potom nie je možné riešiť ani iné problémy. Ďakujem, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Začnem tým, že spomeniem jeden komentár. Situácia je zlá a a, a vlastne sa nemôže už zhoršiť. Každá negatívna vec má aj pozitívnu stránku. Mali by sme sa sústrediť na tento element. Iracká vláda je v situácii, ktorá sa zlepšuje, boli voľby. Celkovo mm, boli e, zrealizované legálne. To je dôležité. <clears throat> Takže je tu taký, taký východiskový bod. Mali by sme mať dialog s Irakom. Pretože nestačí len vyvíjať tlak. Je potrebné komunikovať s ľuďmi. A urobiť určité kroky. Diskusia s Irakom podľa mňa prinesie nádej, ak sa budeme naozaj angažovať, pretože ľudia sú vyčerpaní, chcú sa eh, venovať budúcnosti. Európa by sa mohla stať dobrým spojencom pre tento nový rekonštrukčný proces v krajine. Mám niekoľko otázok. Máme toto uznesenie, e, ktoré schválila posledná plenárka, kde vyzývame, aby tu bol rámec v rámci Radskej ústavy, v rámci národnej integrity. Vyzývame preto, aby sa rozhodnutia urobili v rámci krajiny, v miestach, kde žijú menšiny, aby oni mali právo seba určenia, aby mohli žiť svojim spôsobom. Ak sa bude Irak angažovať týmto smerom, vyrieši to. To aj problém utečencov, ktorý ste opísali vy a a že toto je naozaj veľmi vážny problém. V podstate tie stany tam už hnijú a ľudia proste nemajú nič. Musíme nájsť riešenie. Mnohí ľudia žijú v takýchto podmienkach. Takže ak sa, je možné angažovať sa s Irakom, tak uvidíme, ako sa bude implementovať právo seba. Určite to by bol jeden krok. Tiež, tiež nás informovali uh, oficiálne osoby z Iraku. Uh, boli tu inšpekcia masových hrobov, to bolo prišerné uh, e, ľudské tela, len sú tak pohodené okolo a situácia je neuveriteľná. Ja som to tiež videl. Čiže to treba vyriešiť okamžite. Ale nie je to jednoduché, pretože je tam ešte veľa výbušnín. A odminovanie je jedna z najväčších víziev, čo Irak sám nedokáže zvládnuť. Potrebuje podporu Európy v odminovaní a ako aj v exhumácii masových hrobov. Moja otázka je, Ah, od kanadických hostí. Nič sa nedá dosiahnuť bez zmierenia. Je to ťažké v situácii, kedy niekto vám zabil rodinu, podať mu ruku, ale iná možnosť nie je. Aké sú šance na zmierenie podľa vás? Keď hovoríte s irackými náboženskými lídrami, sú tomu otvorení? Aj oni súhlasia s tým, že niečo tu treba spraviť. Čo môžete urobiť? Môžete uviesť príklad. Deje sa to. Ako vás môžeme podporiť? Ďakujem. Pán Ostavičes. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým zástupcom jezidov a irackej komunity, ktorí sa zúčastnili našej, našho dnešného dialogu. Je to šokujúce, že situácia sa vôbec nezlepšila po oslobodení irackých území, ktoré boli pod vládou Dášu. Chcel by som sa spýtať, či je tu nejaká úroveň spolupráce s irackou lokálnou a centrálnou vládou je tu nejaká spolupráca, ktorá sa vytvorila odtedy, odkedy bol Daesh vytlačený z Iraku? Sú tam nejaké pozitívne fakty, na ktorých môžeme stavať? Dobré postupy spolupráce s irackými orgánmi, ktoré by podporili takéto zmierenie a otvorený dialog a úplne odlišný prístup k menšinám. KRG a centrálnu vládu, myslíte? Pán Mota, je tu nejaký postup e, stíhania alebo nejaké fakty, ktoré nám môžete sprostredkovať, aby sa zaistilo to, že tí, ktorí sú zodpovední, alebo aj tie prítomné orgány, že toto je nepriateľné aby iracké orgány neurobili nič e, vo svojom správaní k menšinám, aby sa nič nezmenilo. <clears throat> Chceme zlepšiť spoluprácu s Irakom a Irak by mal byť napomínaný pri každej príležitosti, že toto nie je priateľné, že to musí zmeniť. Mohli by ste širšie komentovať tie prípady stíhania, hlavne tých zodpovedných za tie príšerné um, situácie a za prenasledovanie menšín. Grazie. Barbara. Barbara, ďakujem a ďakujem za vaše prehlásenia. A hlavne ďakujem Lami a ďakujem jej za to, že e, vlastne našla tú silu e, pokračovať v tomto boji. A moja prvá otázka sa týka aj toho, o čom hovoril Jozef Leidenhoitzer, pretože myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité, aby sme, pokiaľ ide o našu stratégiu týkajúcu sa Iraku v rámci EÚ, aby sme presadzovali udržateľný proces zmierenia. Naozaj ide o rovnaké e, práva občanov, to je jedna podmienka, ale je potrebné sa samozrejme zamerať aj na zmeny týkajúce sa procesu vzdelávania a potom uh, skladanie účtov, respektíve bezstresnosť. E, tam ide o rezolúciu OSN, ide o založenie e, vyšetrovacieho týmu s tým, že ISIS by mal naozaj skladať účty za to, čo porobil. Samozrejme, že to je ISIS, ale sú to aj iní aktéry eh, v Iraku, hlavne proste eh, tie tzv. s ISISom prepojené milície a vládne sily. Tieto trestné činy, ktoré spáchal ISIS, eh, to naozaj vytvorilo obrovskú nerovnováhu a je to kontraproduktívne, pokiaľ ide o proces zmierenia. Čo si o tomto myslíte? A potom situácia interne Eh, tak povediať, interných utečencov. Eh, mnohí žijú ešte stále v táboroch Lamia, tak ako ste to vy popísali. A pán Dinaj povedal, že vlastne um, ani nevieme, že kde sú mnohí títo ľudia, že žijú kde si medzi Irakom, Sýriou a Tureckom v ilegálnosti. Takže ak aké sú tam šance, pokiaľ ide o znovu vybudovanie um, takéhoto um, spravodlivého proste zriadenia, respektíve uh, nápravu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som začať tým, že by som sa chcel poďakovať všetkým vám, ktorí sem dnes prišli. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť v nadväznosti na túto výmenu názorov, i keď je to istým spôsobom šokujúce a deprimujúce e, vypočuť si tieto vaše svedectva, ale prirodzene, že je to veľmi dôležité. Dôležité, aby ste dali nám vedieť, čo sa vlastne deje, aby ste dali vedieť svetu, aká je situácia. Takže vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste sem prišli. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že ak máme byť úspešní, pokiaľ ide o tie správne podmienky pre ľudí, na to, aby sa ľudia mohli vrátiť e, k svojim e, starým proste e, domovom, do svojej domoviny. Musíme z toho spraviť oveľa viac, pokiaľ ide o proces rekonštrukcie. Musíme toho spraviť ďaleko viac, pokiaľ ide o podporu demokratických procesov a aj týchto ľudských potrieb a práv. Naposledy som bol v Iraku v júni a sú samozrejme isté veci, ktoré sú veľmi sporné a tým pádom vyplývajú z toho isté otázky, o ktoré by som sa s vami chcel podeliť. V prvom rade, pokiaľ ide o rekonštrukciu, je istým spôsobom povzbudzujúce vidieť, že ľudia sa vracajú že sa budovy začajú, začínajú znovu obnovovať, kostoly sa obnovujú a tak ďalej. Ale tento proces eh, nejde dostatočne rýchlo. A samozrejme, že je tu nedostatok e, ekonomických prostriedkov a nedostatok signálov e, ľuďom, vyslaných ľuďom nadväznosti na to, že by sa mali vrátiť. Čo si podľa čo je podľa vás to najdôležitejšie? Čo si vymyslíte, že je najdôležitejšie v nadväznosti na tento proces rekonštrukcie? Ako vlastne presvedčíte ľudí, o tom, že by sa mali vlastne vrátiť naspäť, respektíve či sa majú vrácať alebo nie. To je moja prvá otázka. Druhá otázka, pokiaľ ide o politické riešenie. Všetci sa zhodneme na tom, že je nutné, aby bola istá autonómia, respektíve istá ehm, vláda proste takáto ehm, nezávislá, ktorá by spravovala takéto komunity a takisto samozrejme je možné, aby takéto riešenie existovalo, pokiaľ ide o irackú ústavu. <clears throat> Takéto rozhodnutie e, padlo 14. januára, ale my vlastne čakáme na samotnú implementáciu. Čo si vymyslíte, že môžeme spraviť my zo strany Európskeho parlamentu na to, aby sme urychlili tento proces a na to, aby sme vyvíjali istý tlak na irackú vládu v nadväznosti na to, aby sa tento návrh naozaj aj zrealizoval a ďalšia otázka. Jeden z problémov, ktorý ktorým v súčasnosti čelíme, keď sa napríklad, keď prídeme e, na návštevu e, do, tohto, do tejto oblasti. Samozrejme, že priamo v teréne je vlastne isté rozdelenie medzi južnou časťou a severnou časťou. A myslím si, že toto je veľmi škodlivé, nie je to konštruktívne ani náhodou. A naozaj si myslím, že aj vláda v Bagdade a aj pôvodná vláda v Arbile nesú istú zodpovednosť za to, aby vyriešili túto situáciu a aby naozaj spoločne pracovali na tom, aby sa ľudia naozaj mohli vrátiť naspäť do svojich domovov. Čo si myslíte, že môžeme spraviť my, pokiaľ ide o túto otázku, aby sme vlastne zabránili ďalšiemu takémuto rozdeľovaniu tohto teritória. Teraz Marko Morentini, ktorý je zodpovedný za regionálnu politiku v Iraku. 4 e, minúty. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem vám za pozvanie e, zúčastniť sa tejto výmeny názorov, ktorá tu dnes prebieha. Veľmi veľa vecí tu odznelo. A to sú veci, samozrejme, ktoré sú nám známe, pokiaľ ide o prácu, ktorú je potrebné vykonať v tejto krajine. My samozrejme súhlasíme s tým, že naozaj situácia, pokiaľ ide o ľudské práva, je stále obrovskou výzvou. A tak, ako povedali mnohí e, vážení rečníci, napriek vlastne tejto neistote, ktorá tu existuje po voľbách, existuje tu aj proces, e, ktorý vlastne zabezpečuje to, že sa ľudia môžu vrácať naspäť. Doteraz to bolo asi 3,5 milióna ľudí. My zdieľame samozrejme názory v nadväznosti na tento proces, pokiaľ ide o etnické a náboženské menšiny. Naozaj by sme boli veľmi radi, aby skutočne sa toto všetko zvážilo, aby sa zapojili do tohto procesu inklúzie ako irackí občania. Pre nás je to veľmi dôležité. My sme toto počiarkli, tak ako to niektorí rečníci eh, zdôrazňovali. A my sme to počiarkli samozrejme v našej štúdii eh, v súvislosti eh, s ďalším vývojom v Iraku. Mal by to byť naozaj systém, ktorý bude skladať účty, ktorý bude chrániť všetkých občanov, ktorý bude zabezpečovať diverzitu a samozrejme podporovať demokratický vývoj a poriadok. To je základne dôležitá záležitosť na to, aby bolo možné vlastne dôveru budovať. My samozrejme podporujeme všetky takéto úsilia, ktoré prebiehajú v Iraku v nadväznosti na znovu nastolenie demokratického systému. Ale ja si naozaj myslím, že máme istú možnosť, pokiaľ ide o dialog s irackými E, autoritami, orgánmi, naozaj v rámci partnerského tej dohody budeme presadzovať tieto záležitosti na úrovni podvýboru pre ľudské práva. Budeme mať možnosť prediskutovať tie otázky, ktoré tu odzneli a ktoré počiarkovali mnohí z rečníkov. Pokiaľ ide o politiku ľudských práv, my sa samozrejme zameriavame hlavne na ochranu civilného obyvateľstva. Snažíme sa samozrejme <clears throat> podporovať takéto národný systém zmierenia, ktorý by vychádzal z právneho štátu a samozrejme z tých e, princípov, o ktorých hovorili mnohí rečníci, to znamená e, spravodlivý e, súd, patričný e, proces, ktorým by to malo prebehnúť a tak ďalej. Toto sa samozrejme dotýka množstva rôznych otázok. A samozrejme, že vzdelávanie je tiež jedným z aspektom. A samozrejme, že aj budovanie kapacity, odmiňovanie územia a tak ďalej. To je veľmi dôležitý aspekt, pretože to bohužiaľ vlastne odčerpáva veľmi veľa našich e, zdrojov. A je dôležité v podstate podporovať to, aby sa ľudia e, mohli vrátiť späť do svojich domovov a aby v podstate patričné komunity boli patrične ochraňované. Ďakujeme vám veľmi pekne. Troška nám uteká čas. Budeme mať možnosť každému dať reagovať maximálne 3 minúty. Francesco Mota, ak ma počuje. Nepočuje ma.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 Yes. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Začnem vašou pripomienkou, že je to spoločná zodpovednosť KRG a Bagdadu, aby e, menšiny boli chránené, pretože to, čo sa stalo na hraniciach v tých sporných územiach, je skutočne príšerné. A som veľmi rád, že tu máme uznesenie Európskeho parlamentu z minulého týždňa o sebe určení, o autonómie pre jezidov a kresťanov na nínskej planine a Šengale. Bude to veľmi užitočné, ale ešte krok predtým a a to bola hlavná téma pre všetkých poslancov, je zmierenie z pohľadu obete, obetí môžem povedať, že, že vieme celkom presne, že koexistencia, zmierenie, odpustenie je našim osudom. Mali by sme to urobiť nejakým spôsobom, pretože ak obeť neodpustí páchateľovi, páchateľ bude ďalej páchať rovnaké zločiny. Vieme, že máme takýto osud. My žiadame spravodlivosť a spravodlivosť je ako prechodná spravodlivosť pre všetkých tých páchateľov, ktorí sú zodpovední za všetky zločiny, aby, vytvorili, aby sa vytvoril právny rámec, ktorému budeme dôverovať. Ľudia sa nemôžu vrátiť, pretože tu nie je dôvera. Nie len z ekonomických dôvodov, ale ak budú ľudia dôverovať, to sú bežní farmári, celé generácie žijú uh, s prírodou, dážď, sneh a tak ďalej. To je normálny život, ktorý takto pokračuje a je to takáto mentalita. Ale ak tu nebude dôvera, tak nemôžem požiadať ľudí, aby sa vrátili do týchto oblastí, kde sú kosti z masových hrobov, ktoré sú ešte stále tam, takže Lamia napríklad chce ísť do Kotrov o auguste a ona uvidí ten masový hrob, kde sú kosti jej rodičov. Ako môže žiadať zvyšok tých dedinčanov, aby sa vrátili? Toto je otázka pre všetkých. A toto je prvorada zodpovednosť irackých orgánov vyriešiť tento problém. Myslím si, že rokovania s Irakom sú dôležité nielen z politického hľadiska, z politického tlaku, ale aj medzinárodné spoločenstvo Európa by na to mali pracovať. Sme v prechodnom období, pretože sme mali voľby v Iraku. Nevieme, aký bude rámec ďalšej irackej vlády, ale možno by sme mohli začať teraz žiadať Irak, aby neignoroval menšiny. A dokonca aj pri budovaní vlády by tu mal byť nejaký zástupca týchto menšín vo vlade. Chceli by sme mať spravodlivý Irak. Nie je jedno, kto je premiér, ale mal by implementovať zákon. A tento zákon by mala byť spravodlivosť, nielen implementácia zákona, ale zákon samotný by mal rešpektovať ľudské práva na rovnosť. A to podľa nás chýba. Ďakujem. Amal. Pokiaľ ide o zmierenie, ako som povedala na začiatku konfliktu v roku 2014, nemôžete poraziť ISIS eh, vojensky. Ale bez skutočného zmierenia nemôžete ISIS poradi- poraziť tiež. Čo tým mám na mysli? Aj toto slovo v arabčine. Ľudia proste neveria v toto slovo. Momentálne ho počúvajú a okamžite majú na mysli politické strany, ktorí, politikov, ktorí sedia v hoteloch a väčšina z tohto projektu na nešťastie projektu, ktorý bol implementovaný mimo vládkami, ktorý objednala vláda, nebolo skutočným zmierením. Zmierenie musí stáť, tak ako povedali moji kolegovia, na dôvere a rešpekte a na tom, že sa hovorí pravda, hovoria sa pravdivé príbehy, aby sa oživila história spolu nažívania, pripomenúť ľuďom spoločnú históriu a to sa nedá urobiť jednoducho. To môže urobiť napríklad umenie, tým, že prerozpráva príbeh k otáz- toľko k otázke k zmierenia. Ďalšie veci, um, vyhýbanie sa zodpovednosti. Žiadny zločinec ani vojnový zločinec, e, zločin proti ľudskosti, ani jeden zločinec nestal pred súdom. Preto ľudia neveria justičnému systému. Je ovplyvnený mocnými. Vy ich poznáte viac ako my, pokiaľ ide o stíhanie, ako povedal pán Mota, Ehm, stretla som sa s ním v roku 2014 v jeho kancelárii v Bagdade, kde sme hovorili o využívaní násilí, násilia počas e, vypočúvania. Ehm, vyjadrili sme obavy, vy ste vyjadrili obavy ako medzinárodné spoločenstvo, ale to nestačí, my potrebujeme konkrétne kroky. Kroky, pretože ľudia trpia ešte stále. A tento konflikt je výsledkom absencie <clears throat> právneho štátu. Vzdelávanie, e, treba tu monitoring. Vy to financujete, ale je potrebné väčšia kontrola, monitoring vašich agentúr. Snažte sa sústrediť na tieto projekty e, vo vidieckých oblastiach. Ja pracujem priamo v teréne a žiaľ, veľmi málo sa na tomto poli robí. Pokiaľ ide o obnovu projekt obnovy Iraku, obnova e, oslobodených území, toto je veľmi pomalé. Ak tu budú nejaké lehoty, to je mm, proste niečo, čo nás nectí v našej histórie. E, je tu potrebné, aby sa dodržovala dôstojnosť a v neposlednom rade ja dúfam, že občanské spoločenstvo, mladí ľudia, ženy, ktoré sa snažia zmeniť spoločnosť Lamia, je odvážna žena, jedna z tých, ktorí sa snažia o zmenu. Ďakujem, že ste si nás vypočuli. Toto sú všetko body, ktoré som chcela eh, zdôrazniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Eh, v rámci uzatvárania tejto našej diskusie chcel by som eh, pripomenúť, že sú tu aj 14, je tu aj 14 žien prítomných, ktoré boli pozvané na pozvanie pána poslanca Weidenholzera, ktorý sa týka táto tematika. Chcem sa poďakovať panelistom za diskusiu, ktorá prebehla a my vieme ubezpečiť, že sa budeme angažovať v tejto veci ľudských práv, dodržiavania vo vzťahu k novej irackej vláde, ako teda aj teda parlamentu, ktorý bol nedávno zvolený. A chcem e, vyzdvihnúť aj Miu osobitne za jej prítomnosť. To, keď, keď ste dostali Sacharovú cenu ako jezidka, jezidka, tak to je záväzok, ktorý ste na seba zobrala, ktorý netrvá 24 hodín, ale ktorý pokračuje ďalej do budúcnosti. Ďakujem vám pekne. Ďalší bod, ktorý sa týka situácie v Iráne, bude za zatvorenými dverami. Ten, kto tu nemá byť, poprosím, odíďte.